We start the meeting. Začneme schôdzu tým, že schválime najprv program dnešnej schôdze. Um, ehm, na vrch programu môžeme opraviť s nasledovnými zmenami bod 8 odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o transatlantickej dohode o investíciách a partnerstve. Toto prebehne ešte pred bodom 4, ktorý sa týka návrhu smernice o dohode parlamentu a rady o smernici, ktorá um, upravuje pavidla na mori. Do the interp interpretation works now? Uh, good, uh, good.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 Prejdeme k bodu 2 na programe, k oznámeniam. Tu ide o jazykové pokrytie. Všetky jazyky sú k dispozícii okrem finčiny, chorváčiny a malčiny. Ďalej je informácia o tom, že sekretariát a jeho kancelária bude mimo, pretože budú prebiehať renovačné práce v čase od 2. do 12. apríla. A to znamená, že sekretariat výboru v priebehu týchto 10 dní bude si pravidelne čítať e-maily a bude častočne pracovať z domu a čiastočne v iných prechodných priestoroch a kanceláriách. Ďalej, bod 3. Tu ide o firmy, ktoré pozostávajú z jedného člena a ktoré majú um, súkromnú zodpovednosť. Spravodajkyňou je Juta Steinbruck. Nech sa páči, má slovo. Ďakujeme, pani predsedajúca. Navrhujem výboru, aby sme túto smernicu vrátili, pretože podľa môjho názoru tu ide o nové prepracovanie návrhu pre túto Európsku súkromnú spoločnosť. A vtedy, keď to bolo pôvodne predložené, to parlament kritizoval a potom to komisia stiahla. Staré problémy naďalej totiž platia. Tento návrh požaduje eh, vznik eh, schránkových firiem, eh, taktiež um, fingovanú pôsobnosť SZČO. Aj keď samotná myšlienka je e, pozitívna, zakladanie firiem, najmä malých stredných podnikov by sa mal zjednodušiť, ale tento konkrétny návrh e, ide úplne mimo tohto cieľa. Neexistuje žiadne obmedzenie rozsahu pôsobnosti na malé stredné e, podniky a taktiež sa to nejako nevzťahuje na cezhraničné podniky. Tri hlavné body kritiky spočívajú v tom, že poprvé tu ide o oddelenie medzi výkonným a e, spravovacím sídlom, ďalej o registrácie online a po tretie minimálny kapitál taktiež chýba. A to znamená, že z toho vzniká jeden veľký trojský kôň a v jeho bruchu nie je podpora malých a stredných podnikov, tak aby fungovali udržateľným spôsobom skôr sa budú dávať darčeky tým firmám, ktoré e, svoje zisky e, vytvárajú iba daňovými únikmi, ktoré pôsobia ako skránkové firmy. A v tomto posudku sa zhodujeme aj s ostatnými partnermi, že odborové organizácie, taktiež notárske komory, ale aj európsky z malých stredných podnikov e, toto nepodporujú. Chcela by som spomenúť ešte tri ďalšie e, body, ktoré boli najpodstatnejšie pri zamietnutí. Poprvé, rozdelenie sídiel podľa tejto úpravy by platili tie zákony, ktorých, e, teda toho štátu, ktorý zaregistrovaná firma, a síce bez hľadu na to, kde firma v skutočnosti pôsobí. A to má za následok, podľa mňa celkom jasne, že Ehm, ochranné štandardy sa jednoducho budú obchádzať niektorých krajín a to bude mať eh, vplyv na právo spolurčovania na strane um, pracujúcich eh, ďalej, čo sa týka um, daňových únikov, to bude k tomu viesť vo väčšej miere a ako aj zakladaniu skrankových firiem a to nebude postihovať len nepracujúcich, ale aj národné systémy sociálneho zabezpečenia, ako aj uh, príjmy z daní. E, ďalej po druhé, e, chýba tu minimálny kapitál. Návrh nehovorí nič ani o minimálnom kapitáli, ani o ukladaní kapitálu a tým chýba finančný základ, ktorý je potrebný pri e, spoločnostiach s ručením obmedzeným v obchodnom kontakte. Ďalej je tu ochrana veriteľov E, tretí bod sa týka registrácie na internete. To sa pôvodne myslelo ako odstranenie byrokratických prekážok. Znamená to však otvorenie dverí všetkým možným trestným činnostiam, pretože s tým súvisí napríklad aj e, aspekt prania špinavých peňazí, e, chýba možnosť riadnym spôsobom požadovať peniaze v prípade nezaplatenia, aj keď národné zákony by mali byť odlišné. Označenie spoločné s vyručením obmedzeným by malo byť jednotné toto však návrh neposkytuje a to je nedostatok právnej istoty a preto navrhujem zamietnutie. Ďakujeme. Ďalej. Tenevi spravodajcovia. Konkrétne pán Becker za EPP. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcel by som na úvod v zásade vyjadriť e, podporu takejto iniciatíve. E, je podľa mňa rozumné rozmýšľať tak, ako práve povedala kolegyňa. Myslím, že zakladanie firiem je súčasťou toho, čo e, bude určovať ďalší vývoj našej ekonomiky v Európe v budúcnosti. Avšak myslím si zároveň, že celá tematika údajov o zakladateľovi taktiež e, ochrana pracujúcich ako ochrana veriteľa. Podľa mňa to nie je riadným e, spôsobom upravené v tomto návrhu. Ja síce nemám až toľko ľavicov orientovaných výhrad, ako moja kolegyňa práve predniesla, ale predsa tento návrh chcem podporiť, aby sme to vrátili rozumným spôsobom, aby sme mohli počkať na výbor Júri. Myslím si, že tento postup by bol rozumný. Podľa mňa by bolo vhodné, aby sa naozaj dôkladne preskúmal právny základ tohto návrhu a aby sa opatrili aj veci ako napríklad minimálny kapitál, tak aby sme dostali stanovisko a výbor pre zamestnanosť by mohol tým pádom počkať na stanovisko ďalšieho výboru výnimočne a až potom zaujať konkrétne stanovisko. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalší tenový spravodajca. Pán Krasnodebský. E, ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. Chcel by som povedal, že čiastočne so správne spravodajkyňou súhlasím. Je pravda, že tu nie je dostatočná miera istoty. Otázka minimálneho kapitálu e, schránkových firiem e, musí byť ešte, tá otázka musí byť ukončená. No ja by som vás chcel upozorniť na jeden iný aspekt a to konkrétne často to rieš Často neberieme do úvahy rôznu mieru hospodárstie v jednotlivých členských štátoch EÚ. Samozrejme, že je dôležité, aby právna istota a sociálne zabezpečenia boli celé Európe na také úrovni, ako je to v Nemecku, ale na nešťastie to tak nie, nie je. Často e, zbytočne veľa používame slova sociálny dumping. Jednoducho, e, pretože hospodárska realita je iná, takže by sme mali naozaj zvážiť tieto dva aspekty. Čiže na jednej strane vypracovať lepšie právne predpisy, avšak na druhej strane zohľadniť aj to, že tento návrh otvára možnosť cezhraničnej činnosti, ktorá prispieje k rozvoju malých e, e, firiem s jednou osobou, s jedným zamestnancom v regióne Strednej a Východnej Európy. Ďakujem pekne. Q. Ďakujeme. Skupinu ALDE zastupuje Antanas Guoga. Uh, or is ALDE represented by someone else? Alebo zastupuje skupinu ALDE niekto iný, prosím. OK, then we'll go to... Uh... Dobre, tak prejdeme k skupine GUE NGL. Erina Ronia Kari, nech sa páči. Ďakujem. Chcela by som sa poďakovať spravodajkyni. Je to vynikajúci návrh stanoviska. Súhlasím plne eh, s vašimi výhradami. Súhlasím aj s vašim hnevom, že komisia predkladá návrh, ktorý zjednoduší vyhýbanie sa daniem a taktiež podkopávanie práv pracujúcich. Teda nebudem opakovať všetko, čo už spravodajkynia povedala. Súhlasím ehm, s tým, že musíme tento návrh zamietnúť a preto podporujem stanovisko spravodajkne. Ďakujeme. Mm, zelených by mala zastupovať pani Raňke, nech sa páči. Ja tu musím nahradiť našu tenebu spravodajky, nemusím ospravedlniť pani Moniku Vana, ale do veľkej miery súhlasíme s tým, čo tu už e, bolo povedané. Skupina zelených tiež zamieta návrh komisie v takomto znení. Aj my si totiž myslíme, že e, sa tam neplní to, čo sa prislúbilo. A síce zlatá budúcnosť e, pre malé stredné podniky. A síce, že tým skôr vznikajú o mnoho väčšie rizika, už sa tu eh, veľa toho spomenulo, o mnoho viac budú môcť vnikať schránkové firmy, taktiež sa budú môcť vyhybať kontrole, eh, uľahčí sa pôsobenie fingovaných osob SZČO, eh, taktiež sa zniží možnosť spolurozhodovania pre pracujúcich. Teda domnievame sa, že návrh sa musí výrazne vylepšiť. V zásade chceme podporovať malé stredné podniky, ale keďže, keďže tu nie sú stanovené žiadne maximálne veľkosti podnikov, tu nejde eh, až tak výrazne o podporu malých stredných podnikov. Domnievame sa, že eh, v oblasti vysielania pracujúcich sme veľmi výrazne bojovali eh, za to v posledných rokoch. Nechceme podporovať rôzne kriminálne aktivity, napríklad stránkovými firmami alebo fingovaným o. Domnievame sa, že komisia si musí uvedomiť, že už sa urobili e, výrazné kroky posiela aj spolu s parlamentom a komisia ich týmto návrhom úplne neguje, preto chceme požiadať komisiu, aby návrh prepracovala a chceme ho zamietnúť v takomto znení. Ďakujeme, pán Brok. Ďakujem. Ak dovolíte niekoľko poznámok aj z mojej strany, ako povedal polský kolega, aj ja som za to, aby vznikali väčšie možnosti pre malé stredné podniky, pretože výhody tohto regiónu strednej východnej Európy by neboli e, podľa mňa až e, tak výrazné ako negatívne aspekty na vnútornom trhu v EÚ by mala akákoľvek firma bez hľadu na toho v akej veľkosti využívať výhody vnútorného trhu. Zatiaľ e, som ešte celkom nepochopil, aké sú s tým spojené vedľajšie účinky, ale rizika, ktoré popísali kolegovia, a síce schránkové firmy, E, ďalej, že sa bude e, podporovať možnosť vyhýbať sa rôznym právnym úpravám v prípade dvoch e, štátov pôsobnosti, ďalej, že sa obmedzia práva pracujúcich. To je podľa mňa podstatné a nepovažujem za správne, že takáto firma, keď pôsobí v zahraničí, prestane dodržiavať legislatívu daného členského štátu. Európske metódy Mm, predsa nemôžu znamenať, že budeme eh, negovať eh, práva pracujúcich eh, jedného členského štátu, ehm, napríklad v prípade obchodu s citrónmi. Ehm, preto chcem podporiť návrh, návrh spravodajkyne, aby sa tento návrh vrátil späť s príslušnými otáznikmi, aby sa to prepracovalo, aby sa našli vhodné riešenia, ale nemôžeme pracovať na takomto základe. Myslím si, že by sme boli na nesprávnej ceste, preto by sme to podľa mňa mali vrátiť späť. Thank you, Mr. Mann. Ďakujem pekne, pán Mann. Ah, nicht. Ah, jetzt den Knopf gefunden. <clears throat> also... <clears throat> Kolega Becker má pravdu, eh, musíme podporovať vznikanie nových podnikov, áno, ale nie eh, za každých okolností. To isté by sa predsa dalo povedať, eh, že chceme mať veľa pracovných miest. Nie, Chceme veľa pracovných miest, ale kvalitných pracovných miest a nie rôznych pochybných. Ak zakladanie firiem bude e, prebiehať podľa týchto pravidel, budú to e, firmy pozostávajúce z jedného e, zamestnanca, ak sa nejako neformuluje minimálny kapitál, keď sa ukazuje, že na internete je možné veľmi ľahko zaregistrovať aj takúto firmu bez toho, aby to malo akékoľvek dopady tak to nemá nič spoločné s priamo zodpovednosťou. Obávam sa, že všetky e, práva pracujúcich by sa týmto veľmi výrazne zredukovali v takejto situácii. Celé roky sme totiž bojovali za to, aby sme mali kvalitné e, úpravy smernice o vysielaní pracovníkov. Ehm, podarilo sa nám veľa dosiahnuť e, aj keď to bol veľmi náročný proces, myslím, že by sme nemali teda ustúpiť, keď sa pozrieme na systém sociálneho trhového hospodárstva, tu nám nemôže ísť len eh, o čisté zakladanie firiem eh, ako na bežiacom páse. Ehm, vo výbore Júri nie sú len eh, všetko suchí právnici, ktorí majú v hlave len paragrafy. Sú to aj ľudia, čiastočne, ktorí dokážu vnímať aj sociálne aspekty problematiky. Teda ehm, myslím si, že myšlienka vrátiť to späť je e, vhodná. Možno napokon dospejeme k pozitívnemu výsledku. Ja som nadobudol skúsenosť um, takéhoto charakteru aj s diskusiami, aj v diskusiách s odborovými organizáciami, ale aj s zástupcami malých stredných podnikov majú svoje výhrady. Neboli spokojní. Dúfam, že uh, sa to podarí napraviť. Ďakujem. Thank you, Mr. Perinsky. Ďakujeme pekne, pán Krasadevský. Thank you, Madam President. Uh, Ďakujem pani predsedajúca. Chcel by som len povedať, že som naozaj sklamaný, že nám komisia predstavila takýto návrh. Ja som sklamaný preto, že keď prebiehali vypočutia na kandidátov do novej komisie, som mal možnosť spýtať sa pána Dobrovského otázku presne na túto tému. A hovoril som o tom, aby uznal, aké rizika majú spoločnosti s ručeným obmedzením s jedným spoločníkom a aké negatívne dopady takéto podniky budú mať. No ale on si vtedy ešte domácu úlohu na túto tému neurobil, bol prekvapený. Ale vyhlásil, že sa k tomu vráti, že si tú tému preštuduje a pokusí sa adekvátne zareagovať. Pán Brok teraz žiada komisiu, aby si urobila domácu úlohu a ja sa obávam, že to, čo očakáva pán Mann, čiže e, otázka uvedomenia si sociálneho trhu a hospodárstva, to si zrejme myslí aj pán Dobrovský, no tak mi sa zdá, že to je trošku komplikovanejšie, než len ísť e, s návrhom domov a urobiť si domácu úlohu. Thank you for... Ďakujem za diskusiu. Teraz si urobíme krátku prestávku. Pani Steinruck ešte sa hlási o slovo. Ďakujem kolegom a kolegyniam, ktorí poskytli predsa len širokú podporu a naozaj som v tesnej komunikácii s kolegami z právneho výboru, e, potom, e, ktorí sa zaoberajú sociálnymi dôsledkami pre členské štáty aj MSP. A to je ten pohľad na sociálne systémy, daňové systémy, pohľad na pracovníkov a to nesúvisí s lavicovou ideológiou, pretože to želanie odmietnúť prichádza najmä zo zväzov MSP. A nejde o to, že by bol komis, návrh komisie obmedzený na MSP, lebo aj veľké podniky môžu využiť takúto úpravu v zákonnej či nezákonnej forme, ale aj v zákonnej forme e, sa to dá využiť a tá cieľová skupina nie sú len malé a stredné podniky a tam nejde len o počet novovzniknutých podnikov. To stále nič nehovorí o tom, či takto vznikajú aj naozaj pracovné miesta, alebo čo bol cieľ takéhoto zriadenia MSP alebo takej spoločnosti. Ďakujem za túto diskusiu a myslím si, že aj spolu s tieňovými spravodajcami budeme ešte komunikovať, budeme komunikovať s kolegami právneho výboru, aby sme sformulovali a vedeli aj ich jasné stanovisko, ale nejde len o to, ale keď ten výbor dostane od nás jasný signál, tak vie, ako sa má orientovať. Ďakujem. Uh, thank you. Ďakujem. budeme mať aj čas na príspevok pána Kurca z generálneho raditeľstva pre právne záležitosti. Chceli by ste zareagovať? Áno, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Počuli sme, že tu zaznelo naozaj veľa výrazov sklamania a mne je ľúto, my sme tiež sklamaní, že sme neboli schopní predstaviť e, návrh tak, ako sme mali možnosť MK a na výbore Jury. Pokiaľ by sme mali príležitosť ten, ten návrh vysvetliť, myslím si, že veľa nezrovnalostí by sa vyjasnilo. Vrátanie mnohých otázok, ktoré uviedla pani spravodajkyňa. Naozaj sme prekvapení, že tu zrazu počujeme takéto obavy, ktoré, na ktoré reakcia sa nedá nájsť e, v návrhu. Napríklad tie, tie obavy o, o online registráciu. V návrhu je jasne uvedené, že členské štáty, kde je firma registrovaná, môžu kontrolovať túto registráciu. Čiže neexistuje spôsob, ako vytvárať nejaké fiktívne spoločnosti. Ten postup online e, je veľmi bezpečný, v 16 členských štátoch už existuje. To isté platí pre otázku zdaňovania. To je naozaj úplne iná téma. E, tomu sa návrh nevenuje. Už mnoho rokov e, je možné rozdeliť e, miesto sídla a to platí aj pre krajinu, odkiaľ je pani spravodajkyňa. Rozdelenie sídla je tam povolené, čo však neznamená samo o sebe problém so zdaňovaním. Daňové úrady sa pozrú, kde je, je umiestnené e, hlavné sídlo a tam sa riešia potom daňové otázky, aj tam sa zdaňuje profit, čiže tá, tento návrh v tomto, v tom tejto oblasti nič nemení. A je tu veľa ďalších vecí, ktoré sa týkajú návrhu, ktorý by som rád vysvetlila, ale bojím sa, že za to nie je dosť času. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Pani Steinruck. Zum Argument, dass pokiaľ ide ten argument, že odčlenenie sídla už existuje v mnohých členských štátoch a je tu potom aj odkaz na rozsudky Európskeho súdu, naozaj súd v zásade potvrdzuje uznanie spoločnosti v inom členskom štáte, ktorá bola založená v druhom členskom štáte, ale je tu takáto možnosť, ale že súd žiada činnosť štáte registrácie, najmä aby sa obišli daňové podvody a zabránilo sa obchádzaniu sociálnych právnych predpisov a pracovnoprávnych predpisov. Takže aj súd sa tu na zlepšil a inak sa orientuje. Myslím si, že Máme podrobné analýzy z členských štátov, ktoré nám umožnia posúdiť dôsledky a tieto výsledky my vlastne už aj poznáme a môžeme na ne odkázať. Thank you. We will not... Ďakujem. Teraz sa prosím pripravme na hlasovanie. Ah. Okay, I have to repeat the... Takže ešte raz zopakujem eh, rozvrh teda časové lehoty pre túto správu. Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, e, návrhov spoločnosti zrušenia obzdeným zedeným spoločníkom je 4. mája na obed. E, pozmeňovacie návrhy sa budú riešiť do 28. E, mája a ich potom do 23. júna sa budú skúmať a potom Júri ich príjme 15. septembra. Takže teraz sa prosím, kolegovia, pripravte na hlasovanie, bude to trvať dlho. Ah S'il vous plaît. No. Pani predsednička, skôr ako začneme s hlasovaním, chcem len stručne poznamenať, že som nový v tomto parlamente a musím, si musím zvyknúť na situáciu. Je pre mňa nepriateľné, že hlasovacie zoznamy nedostaneme ani 24 hodín pred hlasovaním. Ja som dostal svoj zoznam o 10. 130 str- o 10. večer, 130 strán. To je nemožná situácia, to je neakceptovateľné. Mali by sme si rozmyslieť, či vieme takto pracovať, pretože to, o čom nesúhlasujeme, to nie sú predsa nejaké bezvýznamnosti. Ďakujem. Mr. Mata. Pán Marta. Ďakujem za slovo. Ja mám tú istú pripomienku ako predrečník. A ešte k tomu sme nedostali hlasovací zoznam k bodu 8. Mohol by nám ho sekretariat láskavo poskytnúť, aby sme ho mali k dispozícii? Ďakujem. to Mr. Martin. Uh, it was sent to... Uh... Pán Martin. Ten dokument bol zaslaný osobe s menom Anastázia Mitronáciu včera večer, takže by, by ste to mali mať k dispozícii. A ostatní kolegovia, ktorí mali otázku, prečo tie dokumenty boli k dispozícii tak neskoro, tak to preto, že v skupinách prebiehajú stále ešte rokovania o tom, ako spracovať kompromisné návrhy. Tak je jednoducho politický život v parlamente, ktorý niekedy končí naozaj veľmi natesno, pokiaľ ide o časové lehoty. No ale myslím si, že sa nám každopádne nejako podarí prejsť hlasovacím e, e, zoznamom. Máme dosť času, čiže nemusíme sa ponáhľať. Pán Mann, ste sa hlasili o slovo? Pani predsednička, myslím si, že by sme mali e, obavy a problémy kolegov brať vážne. Zoberme si len správu Marin Hacking. Každý z nás niekoľkokrát, stokrát, tisíckrát dostal maily. A keď teraz povieme, takýmto strašným tempom to prejdeme, budeme tu galopovať cesto, Snažili sme sa dosiahnuť kompromisy s tieňovými. Nie, vž- nie vždy sa to možno podarilo, ale teraz nedokážeme výsledok kontrolovať. Tak nepracujeme dostatočne dôstajne. Keby sme mali možnosť aspoň správu Harkina Harkinovej preložiť na budúce rokovanie. Tu predsa nejde o nejaké prieťahy. Predsa máme výbory v parlamente, ktoré sa zaoberajú CITIPom. Ja chcem vlastne vedieť, čo je podrobne, čo je výsledkom kompromisu? Pre mňa je to veľmi dôležité. Nemôžeme toto hlasovanie odročiť? Uh, the timetable doesn't allow us. Časový rozvrh nám neumožňuje tie, to časové lehoty meniť, takže musíme dospieť k rozhodnutiu. No a samozrejme, uh, Politické skupiny by sa mali ubezpečiť, že členovia vedia o tom, ako dopadli kompromisné návrhy a ako majú hlasovať. Čiže toto nie je úloha výboru. Teraz ešte čakáme na pár kolegov, poslancov. No a teraz udelím poslednú možnosť pánu Brokovi sa vyjadriť. Kedy sa rozhodne INTE, kedy oni majú termín na rozhodnutie. That is the only decisive moment. To je naozaj jediný rozhodný moment, či už je neskoro, alebo či ešte nie je neskoro. Vie sekretariát, kedy bude e, Inda, Inta pardon, o tomto rozhodovať, kedy to oni majú na programe? It's May the 7th. Myslím, že to je 7. mája. Nemáme, e, nemá náš výbor zasadanie pred 7. májom nie som si úplne istá. Ale myslím, že to musíme ukončiť do 15. apríla. Do tohto dňa my musíme dať naše stanovisko e, výboru INTA. No a my nie sme gestorský výbor, takže to nie je na nás. A kedy je časová lehota pre členov INTA? To je 15. apríl, aby vypracovali pozmeňovacie e, návrhy? To je naozaj veľmi málo času. Neviem, či som porozumela vašej otázke, ale hlasovať na in, v INTA budú 7. mája. Áno, a kedy my máme ďalšiu schôdzu nášho výboru? Nášho výboru? Prečo nemôžeme hlasovať 16. Eh, 3 eh, týždne pred tým, ako bude hlasovať INTA? Predsednička, my nemôžeme eh, meniť časovú lehotu, ktorú nám udelila INTA, inak by bol z toho chaos. To nie je pravda, je to iba otázka vzdelania vzdielania informácií. Môžeme to posunúť o deň neskôr, pokiaľ ide o výbory. Dám teraz slovo pani Steinruck. Dnešnej Máme dnes termín hlasovania a harmonogram pre stanoviska, ktoré sme dohodli na zasadnutí koordinátorov a to, že máme interné komunikačné problémy v jednej politickej skupine, neznamená, že musíme harmonogram meniť. My máme moja politická skupina dokázala diskutovať ešte o výsledkoch predchádzajúcich rokovaní, takže tí e, skúsenejší kolegovia vedia, že je veľmi často nutné až do konca, až do poslednej minúty. Tak to bolo pri správach rôznych politických zoskupení, že treba až do konca vy, trvať, lebo aj vtedy sa dajú ešte vyjednať zmeny, aby bola čo najväčšia zhoda a preto trváme na hlasovaní. Uh, we'll start the voting. Uh... Začneme hlasovať. Najprv správou, návrhu správy Morien, pani Morien Chartier. E, na pozmeňovací návrh 137 je odstranený. A začneme pozmeňovacím návrhom číslo 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Musíme z toho veriť elektronicky. The vote is open and... Hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené. Takže hlasovanie je ešte stále otvorené. Teraz je ukončené. Hlasujeme o odporúčaniach Európskej komisie k rokovaniam o TTIP. Máte problém s kartičkou? No, urobíme to hlasovanie ešte raz. Do you? you tell me to open it again? It was 26.25. Uh, we'll start from scratch. Uh, uh, amendment 6, uh, those in... Začneme od začiatku, pozmeňujúci návrh číslo 6, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Máme dvoch poslancov za EPP navyše a dvoch navyše za SD. Ešte tá, teraz je to v poriadku. Zamietnuté o jeden hlas Pozmeňujem sa návrh číslo 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Zamietnuté? Overíme si to. Hlasovanie ukončené. Jeden poslanec za EPP navyše. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 13. Kto je za? proti, zdržal sa, prijať, eh, pardon, zamietnutá. Kompromisné návrhy, kompromis A. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, prijaté. prejdeme priamo na kompromisný návrh B. Nie, prepáčte, opravuje sa predsedajúca pozmeňovací návrh 24, kto je za? Kto je proti? Musíme z toho veriť elektronicky. Hlasovanie je otvorené. And, uh, the vote. Hlasovanie je ukončené. EPP, e, jeden z vás je navyše, teraz je to v poriadku. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 25. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme si to. Hlasovanie otvorené. Hlasujeme pozmeňovacím návrh 25. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je teraz ukončené. Prijaté. Kompromis B, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 27, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 28, kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Overíme si to, Pozmeňa sa raz 28, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. EPP má jedného poslanca navyše. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 29, kto je za? Nie, tento je bezpredmetný. Ideme rovno ku kompromisnému návrhu C. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Overíme si to e, elektronický kompromis C. Hlasovanie je ukončené. 32 za, prijaté. No a teraz Prejdeme na pozmeňovací návrh 43. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 44. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme z toho overiť elektronicky. Hlasovanie je otvorené. A teraz je hlasovanie ukončené. Prijaté o jeden hlas. Pozmeňovací návrh 45. Kto je za? Proti? Zdrhali sa zamietnuté. Kompromis D. Kto je za? Proti? Zdrhali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 54, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa a prijaté. Pozmeňovací návrh 55, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa e, zamietnuté. Kompromis E. Chcete si overiť 55 elektronicky? Dobre. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Kompromisný návrh E. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Takže teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 68. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme si to elektronicky. 68. Hlasovanie ukončené. Jeden poslanec FB navyše. Neza, teraz to nezáleží na tom, pretože je dostatočne veľa hlasov za, takže je to za. Takže kompromisný návrh F, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 79, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Musíme to overiť elektronicky. Hlasovanie je otvorené. A hlasovanie je ukončené. Prijaté. Pozmeňovací návrh 81, kto je za? Proti? Zdržali sa? O, zamietnuté. 81, overíme si to elektronicky. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 82. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 80. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Overíme si to elektronicky, na e, návrh 80, hlasovanie otvorené. hlasovanie ešte jeden poslanec je navyše, teraz je to v poriadku. Hlasovanie ukončené. Prijaté kompromisný, kompromis G. Kto je za? Proti? Zdrhali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 96. Kto je za? Kto je proti? Zdrhali sa zamietnuté. Overíme si to elektronicky. Pozmeňovací návrh 96. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 97. It falls, it's, uh, amendment... Ten je bezpredmetný, ideme na 98, kto je za, kto je proti. Zdržali sa e, prijaté. Pozmeňovací návrh 99, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté. Overíme to elektronicky, pozmeňovací návrh 99. Hlasovanie ukončené. zamietnuté. Kompromis H, kto je za, kto je proti, zdrhali sa eh, prijaté. A teraz eh, Amendment 100. Pozmeňovací návrh 105, kto je za? Kto je proti? Zdrhali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 107 e, bol odstranený, ako som povedala, na načiatok, takže teraz budeme hlasovať o kompromise I, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. Chcete si to overiť elektronicky, takže hlasujeme o kompromise I. Hlasovanie otvorené. A teraz je hlasovanie ukončené. Prijaté. Amendment 122. Pozmeňovací návrh 122, kto je za? Kto je proti? Držali sa. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 123. Kto je za? Proti? Držali sa. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 124 a 125 Hlasujeme o nich spoločne, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odveríme si to elektronicky, 124 a 125 hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Prejdeme ku kompromisnému návrhu je, kto je za, kto je proti. Zdržali sa Prijaté. Compromise K. Those in... Kompromisný návrh K. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 131, pardon, 141. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme si to 141. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Pozmeňovací návrh 142. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 143. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, zamietnuté. 144, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 146, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 145, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 147. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Overíme si to elektronicky. 147. Hlasovanie otvorené. And the vote is closed. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 148, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 150, kto je za, kto je za, e, kto je proti, pardon, zdržali sa, e, overíme si to elektronicky. Hlasovanie otvorené. A hlasovanie je teraz ukončené. Prijaté. Pozmeňovací návrh 151. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 156. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 152. Kto je za? Kto je proti? držali sa zamietnuté 153, kto je za, proti, zdržali sa, musíme to overiť elektronicky. Hlasovanie ukončené. And it's rejected. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 154, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Musíme to overiť elektronicky. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. si návrh 157, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 155. Kto je za? Kto je proti? Nie, pardon, to je bezpredmetné. 155 je bezpredmetná. Prejdeme na 158. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Potom tu máme jednotku, pozmeňovací návrh, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Tri, poznáme sa na číslo 3, kto je za, kto je proti, zreli sa zamietnuté. štyri, kto je za, kto je proti, zdržal sa zamietnuté pozmeňovací návrh 5, kto je za, kto je proti, zdržal sa zamietnuté. Teraz Áno, pán Brok? I would like to ask the question. Chcel by som sa niečo opýtať, lebo na niečo sme zabudli. Poznala som návrhu v kompromise F sa hovorí, že je potrebné prijať e, okamžité kroky, aby boli zagarantované práva pre členské štátov, aby tieto mohli vypracovať zákony. Nemalo by tam byť členské štáty a EÚ, pretože tu hovoríme o zákonodárských právach e, týkajúcich sa Európskej únie a to sa tu pritom neberie do úvahy. Nie je to náhodou chyba, že sa sami seba vylučujeme? I think Hovorí sa tu o právach členských štátov a ja navrhujem, aby tam bolo členských štátov a EÚ, aby vypracovali právne predpisy. Veď to predsa dáva zmysel. Dám slovo pani Harkin, ktorá je spravodajkyňou. Um, no. Ďakujem. To, čo tam robíme, je článok 14 zmluvy. To znamená, že členské štáty majú mať možnosť právnej úpravy a tak ďalej. A to neznamená, že niekoho vylučujeme. Tam len či, citujeme článok, čas článku 14 zmluvy. Takže to je mimo EU legislatívy potom. Napríklad otázka odpadov, vody a podobne, to je predsa legislatíva EÚ. Je to na vás. Keď chcete obmedziť naše vlastné práva, vylúčiť nás, tak v poriadku. Zdá sa mi, že teraz, čo tu robíme, je ústny pozmeňujúci návrh po hlasovaní. A toto je stanovisko ktoré postupujeme inte a preto by sme ho mohli potom v tom ďalšom kole riešiť, takže určite im to môžeme navrhnúť, navrhujeme, aby sme o tom hlasovali. Takže budeme hlasovať o návrhu stanoviska, ako je upravené. Otváram hlasovanie. EPP má znovu jeden hlas navyše. Takže stanovisko je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 doch unvorstellbar, welche Unsinn Sie hier anrichten. Ah. I have a question to Mr. Brock. Mam otázku na pána Broka. Pán Brok, mám otázku na vás. Chcete, aby sa vaše vyjadrenie zapísalo do protokolu? Počuli sme váš komentár. Dobre, takže sme ho nepočuli. OK, tak budeme pokračovať elektronickým hlasovaním. Ďakujem. Ďalšie hlasovanie je hlasovanie o námorníkoch. I forgot to put that in. Yeah. Two votes Are you ready for the draft report? Tak ste prosím pripravení na návrh správy. Návrh smernice Európskeho parlamentu a rady o námeorníkoch, ktorou sa menia smernice. Začneme pozmenujúcim návrhom 39, nie to je stiahnuté. Takže prejdeme ku kompromisu J. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Potom prejdeme k pozmenujúcemu návrhu 10 a 42, ktoré sú identické. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa schválené. pozmeňujúce návrhy 43, ktoré sú identické. Kto je za? Kto je proti? E, chválené. 12 a 44. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 13 a 45. Kto je za? Kto je proti? zdržal sa schválené. 14 a 46, kto je za, kto je proti, zdržal sa schválené. Kompromis K, za, proti, zdržal sa schválené. Potom článok 5, pardon, pozmeňujúci návrh 16 a 50, kto je za? Proti, zdržal sa, schválené. Článok 8, pozmeňujúci návrh 17 a 51 a depež 18, všetko jedno, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa, schválené Kompromis A za, proti, zdržal sa, schválené. Peš 2 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis B za, proti, zdržal sa, schválené. Dvadsať jednotka za proti, zdržal sa, zamietnuté. 5, 4, 5 kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis C, za, proti, zdržal sa, schválené. Peš 7, za, proti, zdržal sa, schválené. Premením si odôvodnenie 5, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté. Ale ja som ukončila hlasovanie a toto je výsledok. Takže prístroj bol zablokovaný, takže znovu peš 7. Otváram hlasovanie. Peš 7, áno. SAD je zo jedného priveľa. Končím hlasovanie. Takže to neboli stroje, že? Je to zamietnuté. Teraz peš 8. Peš 8 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis D. Za. Proti. Zdržali sa schválené. Peťka za. Proti zdržali sa schválené. Peš 9 vypadlo a 25 teraz za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis E za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis F za, proti, zdržali sa schválené. Potom pozmenujúci 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté, osmička za, proti, zdržali sa schválená. A to bolo spolu s 34, áno? Teraz PEŠ 12. O tom sa nebude hlasovať. Kompromis G. Za. Proti. Zdržali sa schválené. A teraz pozmeňujúci 36 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis H za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis I za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz môžeme prejsť k hlasovaniu o, kone, e, o celej správe, o celom návrhu správy. v pozmenenom znení. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Každý hlasoval, končím hlasovanie. Správa je prijata 47 k 5. Teraz rozhodnutie o, pardon, ešte prepačte, E, ideme hlasovať o návrhu uznesenia za. Budeme tiež elektronicky hlasovať. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie. Schválené. A teraz budeme hlasovať o rozhodnutí začať rokovania s radou podľa pravidla 73. Aj tu budeme hlasovať elektronicky. Končím hlasovanie. Áno, je to tak, ako to má byť. Gratulujem. Gratulujem. pani predsednička. Dovolte, chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým spravodajcom z jednotlivých politických skupín, pretože si naozaj všetci zaslúžia, teda majú na tom svoje zásluhy. Ďakujem pekne. Teraz budeme hlasovať o návrhu stanoviska k Európskemu fondu pre strategické investície. A mm, o zmene nariadenia dva pozmenujúce návrhy boli stiahnuté 238 a 284. Začneme pozmenujúcim návrhom 204 za, proti, zdržal sa, Myslím, že to musíme preveriť. Otváram hlasovanie. And the vote is... Končím hlasovanie. Áno, je to schválené. Kompromis je. Kto je za? Kto je proti? Schválené. A teraz pozmenujúci návrh 215 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 216 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 217 za, proti, Zdržali sa schválené. 218 nie, vypadol tým pádom. A prejdeme k 219 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 220 za, proti, zdržali sa. To musíme preveriť. 220. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 221 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 222 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis K, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis L, za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz 230 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 231 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa, to musíme preveriť. Takže pozmenujúci návrh 14, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie a končím hlasovanie. schválené. 232 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis M za, proti, zdržali sa schválené. Pozmenujúci návrh 245. Chcem pripomenúť, že 238 stiahli. To som povedala na začiatku, že tá, to je stiahnuté. Takže rovno 245 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 246 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 247 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 248 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 249 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 251 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 253 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 250 za, proti, zdržali sa, schválené. 252 za, proti, zdržali sa schválené. 255 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 254 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 256 za, proti, musíme to preveriť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. U jedného člena EPP navyše. A teraz končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis MA za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis N za, proti, zdržali sa schválené. A teraz prejdeme k pozmenujúcemu návrhu 269 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 270 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 271 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 272 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 273 za, proti, zdržali sa, to si preveríme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. schválené. Kompromis O. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa hlasovania schválené. Pozmeňujúci 283 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 282 za. Proti zdržali sa, zamietnuté. 284 sa stiahlo, takže kompromis P za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 100, 289 za, pardon, pozmeňujúci 289 za, proti, zdržali sa, to musíme preveriť, pozmeňujúci návrh 289. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 290 vypadáva a ideme k 291 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 292 za. Proti to musíme preveriť. Takže 292 elektronicky. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz máme kompromis Q za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmenujúci 299 za, proti, zdržali sa schválené. 300, pardon, dobre, preveríme 299. -ku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 300. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Schválené tak si to preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 301 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 302 za, 302-306 spolu za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 303 za, proti, zdržali sa. Musíme si to preveriť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to schválené. 304. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 305 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 307 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Tristo osem 308 za, 308 proti, zamietnuté, 17 za, e, proti, zdržali sa, schválené, 309 vypadáva, pardon, nie, bude sa o ňom hlasovať, tí, čo sú za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 310 za, pardon, vypadáva, 310 vypadla, takže prejdeme k 312. -ke. O tom sa bude teraz hlasovať za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 313, o tom sa bude hlasovať za, proti, zdržali sa zamietnuté. 316 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 315 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 314 za, proti, zdržali sa, schválené. 317 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 318 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 319 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 320 za, proti, zdržali sa. Toto si musíme preveriť. Hovoríme o 320. And the vote is closed. Končím hlasovanie a je to schválené. Kompromis R za, proti, zdržali sa schválené. Pozmenujúci 325 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 326 za, proti, zdržali sa, to si musíme preveriť. 326 elektronicky. Pardon. Otvár, končím hlasovanie. A je to schválené. 328. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis SA. Za proti, zdržali sa, zamietnuté, nie, prepačte, nie, preverme si to. Končím hlasovanie. Toto bolo teda silné hlasovanie ale predtým ste sa oni robili s rukami tak vehementne. Takže kompromis S za, proti, zdržali sa schválené. Pozmenujúci 334 za, proti, zdržali sa schválené. 336 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 338 za, zdržali sa, zamietnuté. 341 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 342 za, proti, Zdržali sa? Schválené. Preveríme si to. 342. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 343 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 344 za, proti, zdržali sa. To preveríme. Hovorím o 344 elektronicky. Končím hlasovanie. Schválené. 345 za.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 schválená. Takže preveríme 351. jednotku. is open. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. 351. Overujeme si návrh 351. Konec hlasovania. Prijaté. Návrh 352. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 353. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 354. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 354. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Veľkou väčšinou. Návrh 355 je bezpredmetný. Ďalej nasleduje návrh 356. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 357. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. 358, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme si návrh 358. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovanie. Prijaté. 359. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 360. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 361. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 362, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 362, overíme si. Nech sa páči, hlasujte. And the vote is now closed. Konec hlasovania. Zametnuté. Návrh 363, kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 364, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 365, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 366, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 367, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej návrh 19, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis A, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 27, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme si návrh 27, nech sa páči, hlasujte. Those in, and the, the vote is now closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 28, kto je za? Proti? Zdržali sa, zamietnuté. Návrh 29, kto je za? proti, zdržali sa. Myslím, že sa musíme overiť. Nech sa páči, hlasujte o návrhu 29. And the vote is open. And the vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis B, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Amendment 2 on page... Návrh 2 na strane 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 39. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis. Overíme si návrh 39. Nech sa páči, hlasujte. Vote is open and now the vote is closed. Koniec hlasovania prijaté. Kompromis BA. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis C. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté Návrh 50. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Amendment 51. 51. Kto je za? Proti? Zdržali sa Zabitnuté. 52. Kto je za? Proti? Well, well, it's, it's obviously... Can we take amendment 52 from staff? Ešte raz návrh 52. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 53. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 54, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 55, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 56, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 57, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 58, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 59, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si návrh 59, nech sa páči, hlasujte. Open. And the vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. 60. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Overíme si návrh 60. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 61. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 62. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 65. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 63, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis D. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Prosím, láskavo dvíhajte ruky zretelne, aj keď ešte máme pred sebou dlhé hlasovanie. Kompromis E. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 91, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 92, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 93, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 96, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 94, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 95, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 97, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si návrh 97. Nech sa páči, hlasujte. And the vote is closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 98. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 99. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté kto? Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 101. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis F. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 112. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 113, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme si návrh 113, nech sa páči, hlasujte. Vote is open. And the vote is closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 114, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Overíme si návrh 114. Nech sa páči, hlasujte. And now the vote is closed. Yes, it's with... Konec hlasovania eh, zamietnuté. Návrh 100. Návrh 116. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 117. Kto je za? A tento je bezpredmetný. Ďalej nasleduje návrh 115. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Návrh, pardon, kompromis G, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej nasleduje na strane 29 návrh 136. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 135. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Overíme si návrh 135, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 7. A tento je bezpredmetný. Ďalej nasleduje Návrh 137, kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že si to musíme overiť. Nech sa páči, hlasujte o návrhu 137. Uh, yeah, one on amendment 137 and the vote is closed. Konec hlasovania. Prijaté. 138. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 139. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Overíme si návrh 139. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 140. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 9. Overíme si návrh 140. Nech sa páči, hlasujte. From the vote, amendment 140, those in... And the vote is closed. Koniec hlasovania prijaté. Návrh 9, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis H, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis HA, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 151, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Overíme si návrh 151. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 152. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 155, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 153, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 154. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 160. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 158. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 156. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme si návrh 156, nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania a schválené. Návrh 157, kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. 159, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 161, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme si návrh 161, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 162. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 164. Kto je za? Proti? držali sa zamietnuté. Návrh 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 163. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 165. Kto je za? A tento je bezpredmetný. Prejdeme k návrhu. 166. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 167, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 168, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme si návrh 169, nech sa páči. Pardon, 168. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 169. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 170. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 173, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme si návrh 173. Nech sa páči, hlasujte. the vote is closed. Koniec hlasovania. Schválené návrh. Sto sedemdesiat dva. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme si návrh 172. The vote is open and now the vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. 174. Kto je za? A tento je bezpredmetný, prepačte. Ďalej nasleduje kompromis I. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 182 na strane 34. Kto je za a um, jednotlivé skupiny nemajú rovnaké stránkovanie, takže kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 183, 84, 85, Všetky tri spoločne. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 109, pardon, 86. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 190. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pardon, zamietnuté. Ďalej návrh 187, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 188, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 189, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 191, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 193, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 192, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 194, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 195, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 198, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 196, ten je bezpredmetný. Ďalej nasleduje 197, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 199 je bezpredmetný, ďalej návrh 200, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 201, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 202, kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 203, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz pristúpime k celému návrhu stanoviska. Toto hlasovanie musí byť elektronické. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 35 hlasov za, 6 proti. Nemohli ste hlasovať. Budeme teda opakovať hlasovanie? Dobre. Takže ešte raz. Have you all voted? We'll close the vote. Koniec hlasovania. 37 hlasov za, 6 proti. Please. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować. Chcela som sa veľmi pekne poďakovať všetkým skupinám, ktoré pracovali na tomto dokumente. Bol to zrýchlený postup a veľmi často sme sa vás pýtali a očakávali sme z vás rýchlu reakciu a preto sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým poslancom a všetkým spravodajcom, všetkým politických skupín a tiež všetkým poradcom. Veľmi pekne ďakujem. We'll go to the draft opinion uh, on the review of... Prejdeme teraz k návrhu pre skúmania rámca pre správu hospodárskej záležitosti hodnotenia výzvy. Kompromis F, kto je za, kto je proti, držali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 4, kto je za, proti, držali sa zamietnuté. Kompromis B, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. na návrh 23. Za. Takže kompromis D je prvý. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. si návrh 20, 23, si návrh 23, Amendment 20. Pozmeňovací návrh 26. We do first yeah, partially yeah. the, the yeah. remaining part of 24 first. Yeah. This falls. Yeah. Mm -hmm. here we have yeah. to vote the remaining part. Okay. So this is folded. Yeah. Okay. Okay. Now we're clear on how to vote. Takže teraz je jasné, ako budeme hlasovať. Najprv budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 24. A tej ostávajúcej časti. The remaining part. Are you ready to vote on ste pripravení hlasovať o pozmeňovacom návrhu 24? Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme si to elektronicky. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 24. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Jeden poslanec za SD navyše. zametnuté. Pozmeňovací návrh 26, to je za. Proti. Zdržali sa za e, prijaté. Pozmeňovací návrh 27. Nie. Kompromis C. E, kompromis C, kto je za. Proti. Zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 41, kto je za? Proti? Zdrali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 42. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 44. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis R, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 46. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis E, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 60, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 61, kto je za, proti, zdržali sa. Musíme z toho veriť elektronicky, takže hlasovanie je otvorené. teraz je hlasovanie o 61. ukončené. zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 63. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis G. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis H. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 6, 76, pardon, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 77, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 78, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 79, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Overíme si to elektronicky. Pozmeňovací návrh 79, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Teraz kompromisný návrh eh, je G. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis I. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis K. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté Pozmeňovací návrh 92, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 93, 94, e, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis M, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté Počkajte, nebolo to zamietnuté, bolo to prijaté. Mm, pozmeňovací na 96, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis L, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 108, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Hovorili sme o 108. Dobre, môžeme si to hovoriť elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. 119, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 120, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 121 a 122. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 123 a 124 spolu. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis N. Kto je za? Proti? Prijaté. Kompromis Q. Eh, Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté kompromis O. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis P. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 139. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Overíme si to elektronicky. 139. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 140. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Overíme si to. 140. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Kompromis S, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis A, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. No a finálne hlasovanie o návrhu stanoviska s uvedenými zmenami. Takže finálne hlasovanie je otvorené. Všetci ste hlasovali, hlasovanie je ukončené. Čo sa deje? Nejaký problém? vo francúzštine e, e, to bolo divne preložené, nebolo nám to jasné, pretože toto je e, hlasovanie podľa mien. Mohli by sme si to zopakovať. Áno, samozrejme, hlasovanie je otvorené, je to finálne hlasovanie o návrhu e, stanoviska, hlasovanie je otvorené. Všetci ste hlasovali, hlasovanie je ukončené. schválené veľkou väčšinou. Yes, are you ready? Ste pripravení na hlasovanie? Prosím. Are you all ready for the vote on uh, the draft opinion on personal protective equipment? I read you as if you... Ste pripravení hlasovať o návrhu stanoviska osobných ochranných prostriedkov. Začíname s pozmeňovacím návrhom 176. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 177. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 178, ten je bezpredmetný. Nie? Pozmeňovací návrh 178. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme si to. 178. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Pozmeňovací návrh 179. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. 180, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 100, 14, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 181, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 181 si chceme overiť elektronicky, takže hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Pozmeňovací návrh 182, kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Overíme si 182 elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 183, kto je za? Proti? zdržali sa. Veľmi málo z vás zdvíha ruky, takže začneme ešte raz. Kto je za? 183. Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 184. Kto je za? A to je identický s 185, takže 184, 185, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis M, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňa sa 16, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme si to elektronicky, pozmeňovací návrh 16, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Kompromis N. Kto je za? Proti? Zdrhali sa? Prijaté. Kompromis O. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté Pozmeňovací návrh 20, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 189 a, 100, a pardon, 23, 189 a 23, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 190, kto je za? Proti? Zdrhali sa? Zamietnuté. Overíme si to elektronicky pozmeňovací návrh 190. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Pozmeňovací návrh 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis P. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis Q. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Prepačte, nie. Opravuje sa rečnička. Naopak. Pozmeňovací návrh 192. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis R. Kto je za? kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis S, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis T, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. Pozmeňovací návrh 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté? Kompromis 29 a 199 sa hlasuje spolu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme to overiť elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Hlasujeme o týchto dvoch pozmeňovacích návrhoch. 29 a 199 hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 30, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 31, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté 32 za, proti, zdržali sa prijaté. Kom- no, takže overíme si to, na 32 si overíme elektronicky, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Kompromis U, kto je za, proti, zdrhali sa prijaté. Kompromis e, V, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. Pre, pozmeňovací 35, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 2 V, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis X, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 38, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 39, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Overíme si pozmeňujúci návrh 39, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Kompromis Y. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 211, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 41, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis Z, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 43, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 44, ten je stiahnutý. Pozmeňovací návrh 213, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis AA, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, kom, pozmeňovací návrh 216, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis AB, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňací návrh 47 a 219 a 220, všetky tri spolu. Nie. Takže len tie prvé dva, čiže 47 a 219. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 220, kto je za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté. Kompromis AC, kto je za, proti, prijaté. Kompromis AD, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté Kompromis AE za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 225, kto je za? Takže hlasujeme spolu z 225 ku 226. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 50, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 51, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis AF, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 53, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 54 a 228 hlasujeme spolu, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 55, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté Pozmeňovací návrh 229, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 230, kto je za, proti, zdrhali sa, zamietnuté. Overíme si to elektronicky, 230, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. A je to prijaté. Pozmeňovací návrh 56, 232 a 231 hlasujeme spoločne. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté? Pozmeňovací návrh 234. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté? 234. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 57, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si to elektronicky 57. Hlasovanie je ukončené, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 58, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis AG. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis AH. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté si návrh 60, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. si návrh 61, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. si návrh 2, 8, ten je stiahnutý a ideme na si návrh 62, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis a I, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 64, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 240, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 65, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 66, áno, o tom sa hlasuje. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 67, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujem sa 68, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si to elektronicky. 68. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. Pozmeňovací návrh 69, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 70, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 241, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 241 si overíme elektronické hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Pozmeňovací návrh 71, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 72, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 33, kto je za? Proti? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 242, kto je za? Proti? Zdrhali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 74, kto je za? Proti? Zdrhali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 75, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 76, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 243, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 77, kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. sa návrh 78, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Overíme to elektronicky. 78. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Pozmeňovací návrh Pozmeňovací návrh 79, hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 80, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 81, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 82, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. na rok 83, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 83, hlasujeme elektronicky. Hlasovanie otvorené. Pozmeňovací návrh 83, hlasovanie ukončené. Prijaté. Amendment 84 84 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 85 za, proti, zdržali sa. Myslím, že si to musíme overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Návrh 86 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre, preveríme si 86. Končím hlasovanie. Schválené. 87 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 88 za, proti, zdržali sa, schválené. 89 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 90 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 91 za, proti, zdržali sa, schválená 92 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 245 za, proti, zdržali sa, schválená. Návrh 90 vypadáva, takže prejdeme k 94 za. Proti. Zdržali sa. Schválená. Pozmenujúci návrh 95 za. Proti. Zdržali sa. Schválená. Návrh 96 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 97 za, proti, zdržali sa, schválené. 98 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 99 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Stovka za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 101 za, proti, zdržali sa, schválené. 102 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 103 za, proti, zdržali sa, schválené. 104 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 105 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to musíme preveriť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Návrh 106 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 107 za, proti, zdržali sa, schválené. 108 za, proti, zdržali sa. Musíme si to preveriť tiež. 108 otváram hlasovanie a končím hlasovanie. Áno, je to schválené. Návrh 109 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis AJ za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 111 za, proti, zdržali sa schválené. 112 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 113 za, proti, zdržali sa schválené. 114 za, proti, zdržali sa schválené. 115 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 116 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 117 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 247 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 248 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 118 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 119 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 120 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pardon, prepačte, preverme si 121 ešte raz. Pardon, nie, pomýlila som sa. Preverujeme 120, návrh 120. A teraz končím hlasovanie. Áno, je to schválené. Návrh 121 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 122 a 123 boli stiahnuté. Prejdeme k návrhu 124 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 125 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 126 za, proti, zdržali sa, zam, schválené. 127 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 128 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Možno by sme si mohli preveriť tú 128. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz návrh 249 za. Takže návrh 249 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 129 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 250 za, proti, zdržali sa schválené, návrh 251 za, proti, zdržali sa schválené, návrh 252 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 150, pardon, 130 za, proti, zdržali sa, zamietnuté návrh 131 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 132 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 133 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 134 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 135 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 136 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 137 za, proti, zdržal sa, schválené. Návrh 138 za, proti, zdržali sa. To si preveríme. Elektronicky 138. Končím hlasovanie. schválená. Takže kompromis A za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 141 za, proti, zdržali sa schválené. Na, dobre, preveríme 141, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to schválené jedným hlasom. Teraz 142 vypadáva. Prejdeme k návrhu 3. Za, proti, zdržali sa, schválené. Takže 143 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 144 vypadáva pozmenici návrh. Takže 144 za, proti, zdržali sa, schválené. 145 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis B za, proti, zdržali sa schválené. 149 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme od... Končím hlasovanie. Je to schválené jedným hlasom. Takže 150 nie, nie, tá vypadla. Kompromis C za, proti, zdržal sa. Mohli by ste to prosím opakovať? Za, proti, zdržali sa schválené. 152 za, proti, zdržal sa, schválené. Návrh 153 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis D za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis E za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis F za, proti, zdržal sa schválené. Návrh 161 za, proti, zdržal sa schválené. 162 s ústnou nou zmenou slovo seven je nahradené slovom 5, tak ako je to v texte komisie. Za, proti, zdržal sa, schválené. Návrh 163 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis G za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis H, zdržal sa, pardon, za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis I za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis J za, proti, zdržal sa, schválené. Návrh 171 za, proti, zdržal sa schválené návrh 8 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis K za, proti, zdržal sa schválené. Návrh 9 za, proti, zdržal sa schválené. Návrh 10 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis L za, proti, držal sa, za. Návrh 12 za, proti, zdržal sa, schválené. Návrh 13 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Návrh 175 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Takže teraz prejdeme k hlasovaniu o návrhu stanoviska v pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. Už ste pripravení? A končím hlasovanie. A 49 za, návrh je prijatý. Myslím, že sme si zaslúžili obednejšiu prestávku, že? Ďakujem vám veľmi pekne a stretneme sa popoludní a ja dúfam, že mnohí z vás prídu, pretože máme miniseminár o chudobe dieťaťa a to je e, pre veľmi dôležité pri tých, čo sa zúčastnia diskusie, a je to aj veľmi dôležité pre nás, takže teším sa na skore stretnutie a ďakujem vám, že ste zvládli tento maratón. Moran Šatie, nech sa páči. Chcem sa poďakovať pani predsednička. Chcela som len povedať, že je to výkon predsedať 3 hodiny takémuto zasadnutiu s maratónom hlasovania. Výborne odvedená práca. Ďakujem veľmi pekne.